hlasovaniu správa o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. E, správa Vioty. Otváram hlasovanie menovité. Končím hlasovanie. Prijaté pretože to e, presahuje dvojtretinovú väčšinu. Ďalšia správa, e, správa Koch. Áno, nech sa páči. Nech sa páči. Poprosím, technika nefunguje mi hlasovacie zariadenie. Dobre, zavoláme technika a Pokračujeme v hlasovaní posilnenie bezpečnosti motorových vozidiel v Európe. E, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Agreement. Prijatý. Pri... Teraz prejdeme k správe Mihajlova o územnej e, typológii, pozmenujúci návrh číslo 1, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijatý návrh, e, teda prvé čítanie je ukončené, správa Meissner. Týka sa to uznávania odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe. Pozmenujúci návrh 131. Otvárame novité hlasovanie. Správa prijatá, prvé čítanie je ukončené. Ďalej tu máme správu Sehnalová, ktorá ja najskôr prečítam názov Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynúcovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Pani Reda požiadala o slovo za zelených. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcela snemovni navrhnúť, aby sa hlasovalo najskôr o návrhu legislatívneho uznesenia ako prvé, aby sme mohli e, znova e, povedať, e, aká je naša pozícia, pokiaľ ide o posilnenie spotrebiteľských práv a blokovania stránok. 3. Vypočuli ste si návrh pani Reda, nech sa páči. Pani spravdajkyňa, želáte si vyjadriť sa? Nie. Spravdajkyňa, nech sa páči, pani Sehnalová. Ďakujem. Ja som proti tomuto návrhu a ako spravodajkyňa odporúčam, aby sme hlasovali o konečnej dohode, tak ako bola vyjednaná. Eh, takže toto hlas dávam. My sme si vypočuli na vzor spravodajkyne, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Takže um, my si overíme hlasovanie, keďže bolo oň požiadané, aj keď výsledok je jasný. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. A teraz navrhujem, aby sme e, prešli priamo k hlasovaniu. 151. menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Prvé čítanie je ukončené a teraz prejdeme k správe pani Garcia Pérez zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografických zmien. E, pani Garcia Pérez žiadali si o slovo jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Európa stárne. 80 obyvateľstva Eh, sa nachádza na 20 obyvateľstva. Vidiek agonizuje a je potrebné prijať urgentné opatrenia eh, v boji proti vyľudňovaniu. A ja chcem dnes upozorniť na vyhlásenie eh, poslanca Korvina Mikeho počas tejto rozpravy. On povedal, že zodpovedný za toto vyľudňovanie, že sme za to zodpovedné my ženy pretože my chodíme pracovať a nie sme doma, nestaráme sa o deti. To je urážka žien. Urážka žien, ktoré sa rozhodli e, pre slobodu a slobodné rozhodnutie. Urážka žien, ktoré sme sa rozhodli byť slobodné a pracovať um, mimo našich domovov, aby sme mohli slobodne prijať rozhodnutie, či chceme alebo nechceme byť matkami a preto chcem požiadať predsedníctvo parlamentu, aby preštudovalo tieto vyhlásenia, či nie sú tam možné nejaké sankcie, pretože takéto vyhlásenia sú neakceptovateľné. A zároveň chcem, dámy a páni, povedať, že kto skutočne by mal zostať doma, to sú mizogíni, ktorí nerešpektujú ženy, ktoré sa rozhodli e, pre slobodu. Pán Gorniš takisto požiadal o slovo. E, faktická poznámka. Ďakujem, pán predseda. Moja faktická poznámka sa zakladá na článku ohľadne sankcií proti poslancom. Chcem povedať, že ja nezdielam e, názory pána Korvina Mikeho, ale keďže je to starý poslanec parlamentu, musím povedať, že som veľmi znepokojený e, tým represívnym odklonom, ktorý sa tu čoraz viac prejavuje. U, e, lebo v minulosti e, mohli byť sankcionovaní iba tí poslanci, ktorí vážne narušili priebeh zasadnutia plenárneho ale kto rozhodne, e, či je názor správny alebo nesprávny, kto rozhodne e, a takto stigmatizovať. ja si myslím, že toto je veľmi nebezpečná odchýlka od pravidiel, E, ktoré napríklad týka sa to aj európskeho zatýkača, ktorý je e, vyhlásený proti jednej osobe. A ja nie som za to, ja osobne nie som za nezávislosť katalánska, ale som proti tomu, aby európsky zatýkač bol používaný proti politickému utečencovi. Kyria Garcia Pérez pani Garcia Pérez. E, pre... Ja ako predseda zasadnutia vás ubezpečujem, že budem tlmočiť predsedovi Európskeho parlamentu vašu požiadavku, aby sme e, prehodnotili a ohodnotili vyjadrenie pána Korvina Mikého a medzi pravidlami aj presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi a ja urobím to, o čo vy žiadate. Pán Korvin Mike, želáte si vystúpiť, nech sa páči, dávam vám slovo. Pane prevodničonci, e... Pán predsedajúci, pani Garcia Pérez urobila niečo, čo je naozaj nepriateľné, pretože je to vlastne e, akt voči slobode slova a to je základ e, práv v Európskej únii a preto žiadam predsedníctvo, aby sa vyjadrilo a zaujalo stanovisko voči takémuto škandaloznému vyhláseniu. Ďakujem. Takže my budeme teraz hlasovať e, menovite o tejto správe. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. A teraz prejdeme k správe Ludvigson. Akčný plán v oblasti retailových finančných služieb. Hlasujeme o celkovom texte, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem. A teraz prejdeme k vysvetleniam hlasovania.